povedanie bezpečná environmentálne vhodná recyklácia lodí. Je to záležitosť týkajúca sa Medzinárodnej námornej organizácie. Momentálne máme 10-minútový sklz. Prvý rečník je pán Blockland. 5 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Na plenárnom zasadaní minulý rok v máji Európsky parlament jasne zaujal stanovisko k tým nedôstojným praktikám, tým praktikám, ktoré okrem toho aj znečistujú životné prostredie pri recyklácii lodí. Predovšetkým sa to týka pobrežia v jeho východnej Ázii. Tam je množstvo lodí, ktoré boli rozobrané pri nedôstojných podmienkach. Týka sa to napríklad Bangladežu. A pri tejto činnosti sa takmer vôbec nedržiavajú žiadne normy, ktoré by sa týkali životného prostredia. Dôležité je napríklad aj to, že čo sa týka súdnictva v Bangladeži, tak tieto súdy boli požiadané, aby sa ukončili takéto praktiky a malo sa zabezpečiť aj to, aby žiadne lode nedošli do Bangladešu za, za, za účelom rozobrania. Sú tu isté pravidlá, ktoré by sa mali dodržiavať. Konec koncov bolo to aj súčasťou uznesenia Európskeho parlamenta z minulého roku. A môžete si položiť otázku, či bangladežista administratíva prečítal to, čo my sme schválili. Podľa mňa je to, bol to významný úspech boji proti takýmto neželným praktikám. Pevne dúfam, že Bangladeš sa bude riadiť e, takýmito odporúčaniami, ktoré boli zavreté na medzinárodnej úrovni. Ale dôležité bude si uvedomiť aj to, že jeden štát to nevyrieši. Dôležité je mať medzinárodné pravidlá. V Hongkongu sa v tomto roku uskutoční e, medzinárodná konferencia. Toto bude konferencia, ktorú organizuje Medzinárodná organizácia pre e, lodnú dopravu a tu sa budú riešiť aj pravidlá, ktoré sa týkajú recyklácie vrakov lodi. Musí byť všetkým jasné to, že sa musíme snažiť dosiahnuť čo najlepší výsledok. Čo sa vychádza toho uznesenia z minulého roku, musíme dosiahnuť 5 vecí. Poprvé, musí byť jasné to, že lode, ktoré transportujú nebezpečný náklad, tak musia byť pri recyklácii považované za nebezpečné. Toto musí zodpovedať tomu bazilejskému dohovoru. To znamená, že ochrana životného prostredia musí byť na prvom mieste. Máme tu pozmeňací návrh EPP, ten číslo 1, ktorý zoslabuje tento, toto úsilie. Čo sa týka samotného rozmontovania ľudí, a eh, ľudí, to je neakceptovateľné. Musíme proti tomu <laughs> bojovať ešte kým sa ukončí lebo tam ratifikáciu, musím zabezpečiť opatrenia, ktoré sa týkajú napríklad aj e, rozmontovania tankerov. Potom tu ide opatrenia, ktoré, to, ktorým sa oberal Európsky parlament minulý rok. A mňa by zaujímalo, či sa komisia zabrala týmito návrhy, aby som chcel vedieť od pána komisára Fígela, či Európska komisia plánuje vytvoriť určité fórum pre recykláciu lodí. Sporu s týmto uznesením sme vytvorili určitú líniu a som veľmi rád, že na výbore pre životné prostredie ako na výbore pre dopravu vládne veľká zhoda, čo sa týka tejto témy. Chcel by som vyjadriť nádej, že Rada a komisia budú presne takisto bojovať ako my, a to práve preto, aby o dva mesiace v Hongkongu sa podarilo dosiahnuť dobrú dohodu. Pričom je dôležité zohľadniť bezpečnosť, životné prostredie a musíme pre všetkým dbať na ochranu zdravia ľudí. Veľmi rád by som si od komisára Figala vypočul, či takýto postup zvolí aj pri rokovaní s Medzinárodnou námornou organizáciou. President, honorable <clears throat> Pán komisár, ďakujem, pán predseda, vážení poslankyne, vážení poslanci. Dovolte mi, aby som sa najskôr poďakoval parlamentu za to, že sa neustále zaujíma o otázku demontáže lodí. Chcem sa poďakovať osobitne pánovi Bloklandovi. Ide o veľmi dobré východisko pre ďalšie kroky na úrovni EÚ, tak aby sme zabezpečili, že Európska únia sa zapojí do riešenia tohto medzinárodného problému. Tieto otázky sú naozaj veľmi aktuálne, hlavne vzhľadom na to, že Bangladešský najvyšší súd nedávno prijal rozsudok, vy ste práve spomínali situáciu v tej krajine. A čo vyplýva z tohto rozsudku? Všetky takéto recyklačné zariadenia budú zatvorené do dvoch týždňov, pretože neboli povolené ministerstvom životného prostredia. Lode tieto predstavujú obrovské riziko a budú zakázané a všetky dovázané, dovážané lode budú musieť byť predtým vyčistené. Bangladeš začne e, budovať národné právo v oblasti demontáže lodí v súlade s bazilejským dohovorom. Dovolte mi, aby som sa teraz venoval situácii, ktorá je bližšia našim krajinám, teda aby som reagoval priamo na vaše otázky. Prvá otázka sa týkala toho postupného um, zakázania alebo teda zastavenia eh, metódy demontáže lodí priamo na pobreží. Áno, je to naozaj veľmi rizikové pre ľudské zdravie a pre životné prostredie. Otázka zavedenia zákazu takýchto praktík. Tým sme sa, tomu sme sa zaoberali v dopadovej štúdii a boli tu teda určité obavy týkajúce sa efektívnosti takéhoto zákazu, pretože by sa uplatňoval iba na také lode, ktoré sú pod vlajkou EÚ. Teda by sa to dalo jednoducho právne obchádzať zmenou vlajky lode. Takže by bolo určite lepšie, keby sme sa skôr snažili zabezpečiť to, že technické usmernenia, ktoré sa momentálne vypracúvajú, na podporu ďalšieho dohovoru IMO, aby tieto usmernenia naozaj viedli k ekologickému spôsobu recyklácie lodí. Pokiaľ ide o tieto usmernenia, ich vývoj je naozaj veľmi optimistický. Tá tradičná metóda demontáže na pobreží by mala byť schopná vyhovieť požiadavkám týchto usmernení. A pokiaľ ide o vašu druhú otázku, potvrdzujem, že Európska komisia chce pracovať na efektívnom a rýchlom transponovaní spomínaného dohovoru do legislatívy EÚ. DG Environment už začalo s rôznymi štúdiami, pracuje na hodnotení dopadov kľúčových prvkov tohto dohovoru. A ja som presvedčený, že je naozaj mimoriadne dôležité, aby Európska únia prevzala taktovku a tá vysoká priorita, ktorú my prikladáme tejto téme, aj posilní ochotu tretich krajín ratifikovať tento dohovor a teda takto by ten dohovor mohol vstúpiť do platnosti skôr. Tie obavy, ktoré ste vyjadrili v vašej tretej otázke, zdieľam, pokiaľ ide o dôležitosť toho, aby sme nepodkopávali, tak povediac, existujúce aky Európskej únie. Musíme zachovať existujúce požiadavky, pokiaľ ide o ochranu zamestnancov pri transpozícii dohovoru IMO. V našej štúdii teda porovnáme požiadavky obsiahnuté v dohovore IMO s našim, našou legislatívou Európskeho spoločenstva. Rád by som zdôraznil, že sa postaráme o to, aby úprava, to nariadenie z roku 2006 nebola podkopávaná. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. Teraz má slovo pani Ajúza na dve minúty. Mm, Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Čo sa týka otázky pána Bloklanda naozaj prichádza včas, pretože Budeme mať konferenciu o recyklovaní lodí v máji. Chcem by som poďakovať, že pán Blokland položil túto otázku aj pánovi Barosovi, čo sa týka uznesenia. V EPP sme za to, aby sa tieto nesprávne metódy ktoré sú používané na demontáž lodí, e, zakázali, aby sa s nimi skončil, skončilo. Ale čo sa týka niekoľkých bodov, napríklad článku 3, kde sa hovorí, že lode by mali byť rozmontovávané, ako keby šlo o nebezpečný odpad. A to bude v súlade s bazilojským dohovorom. Ale my by sme dali prednosť e, pozmenujúcemu návrhu, pretože mimo Európskej únie takéto niečo potom nebude platiť. Ak chceme aplikovať bazilejský dohovor, mali by sme sa zamerať na podrobnosti tohto dohovoru a budúce stretnutia odborníkov a IMO by sa mali zamerať na túto vec. Čo sa týka financovania, kde sú príspevky z tohto sektora námornej činnosti, myslím si, že by sme mali byť povinní. My v IMO nevieme, aký systém financovania bude E, na toto vyčlenený, aký typ fondu finančného. A myslím si, že Európska únia by mala sa veľmi jasne vyjadriť, aké peniaze budú k dispozícii. Čo sa týka 15 e, komisia sa naozaj zaobrala tým, kto by mal byť zodpovedný za tento nebezpečný odpad. Nemala by to byť komisia, mala by byť istý medzinárodný dohovor. Ani členské štáty by nemali byť zodpovední. A ďalšia vec sa týka koherentnosti dohovoru o recyklovaní lodí a bazilejského dohovoru. Toto by malo spolu súvisieť a takisto by sme mali do toho zapojiť dopravu nebezpečného odpadu. Všetky tieto existujúce právne úpravy. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predseda. Už nemáme prihlásených rečníkov. Nech sa páči, slovo má komisia. Ďakujem, pán predsedajúci. A ešte raz by som chcel poďakovať za poznámky pána Bloklanda a pani Ajuso, najmä e, za jeho nasadenie. Chcel by som vám povedať to, čo sa týka nebezpečného odpadu. Tu by sme mali zabezpečiť, aby dohovor a jeho realizácia boli plne v súlade s prijatou právnou úpravou o preprave je to úprava z roku 2006. A čo sa týka financovania, neexistuje špeciálne vyčlenený finančný mechanizmus ani suma, ale robíme štúdiu, ktorá by mala byť základom výberu alternatív financovania, čo skoro začne fáza verejných konzultácií v tejto veci. Takže vaše poznámky aj teraz, aj neskôr budú vítané pri vytváraní fondu na demontáž lodí. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujem. Týmto zatváram rozprávu. Hlasovať sa bude zajtra. Ďalší bod programu tým je správa pána Leného. Ide o bielu knihu o žalobách o náhradu škody za porušenie pravidiel Európskej spoločnosti hospodárskej súťaže. Ako prvý pán Léne, máte 4 minúty. Prosím, držte sa času, lebo sme troška v skoze. Tak